Pani predsedajúca. Bonjour à tous. Želám všetkým dobrý deň. Vitajte. Podľa programu sa budeme venovať ako prvému otázke na ústne zodpovedanie o odstránení mrzačenia ženských pohlavných orgánov. A hneď na úvod dám slovo pani Zuber ako autorke tejto otázky. Ďakujem pekne, pani predsedajúca.